prejsť k ďalšej téme. Je to správa Vivian Redding, ide tu o rokovania o dohode o obchode so službami, tzv. TISA. Nech sa páči, pani Redding, máte slovo. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, milí kolegovia, uh, už od roku 2013 23 štátmi, ktoré zastupuje 70 obchodného styku v službách, predsa len TISA je neznáma pre verejnosť a pritom napriek tomu sa čoskoro budeme musieť držiavať tieto pravidlá, či už sa to týka telefónov, kreditných kariet, rôznych spôsobov dopravy v zahraničí, surfovanie cez sociálne siete, obchodovanie cez internet. Žiadny sektor digitálneho sveta od dopravy po finančnej služby jednoducho sa nevyhne tomuto. A teda nemáme právo sa pomýliť. A preto hoci komisia vedie rokovania v mene únie, parlament, ktorý kontroluje komisiu, nastaví jednoznačné usmernenia. A ako je to jasné aj v správe, o ktorej sa vyjadríme v stredu, ide o to, že E, samozrejme, napriek politickým rozdielom všetci poslanci sa rozhodli vystupovať jednotne a zmeniť obchodnú politiku Európy. Nielen čo sa týka formy, ale aj obsahu rokovaní. Čo sa týka formy na úvod, je to naozaj v neporiadku. Počas dlhých rokov rokovaní sa zatvorenými dverami po voľbách z roku 2014 sa veci zmenili. Zásadné politické skupiny naozaj nepretržite sledujú každú zmenu v rokovaniach, každý postup, ako aj intenzívny dialog v parlamente prebieha samozrejme s konzultáciami minimálne z 8 parlamentných výboroch aj mimo inštitúcií s občianskou spoločnosťou. Na našu žiadosť mandát rady a návrhy angažovanosti Európskej únie už boli zverejnené a tu by som sa chcela poďakovať pani komisárke za to, že pomohla tomuto kroku. A našou správou chceme ísť ešte ďalej v otázke transparentnosti. A teraz, čo sa týka obsahu, zmena je rovnako radikálna sme zvolení a teda je našou zodpovednosťou vyčleniť, akú tisu chceme akú TISu nechceme. Náš odkaz je jednoznačný. My chceme lepšiu medzinárodnú reglementáciu, reglementáciu, ktorá bude spravodlivá a obstojí. Konkrétnejšie, v súčasnej správe sú tzv. modré línie, Otázka reciprocity prístupu na zahraničné trhu, trhy konkrétne v oblasti telekomu, dopravy, e, verejného obstarávania, plus práva spotrebiteľov, ochrana pred e, zneužívaním na ako spam či roaming, väčšie výhody pre malé a stredné podniky a na záver väčšia účasť pri rokovacích stoloch kde si vieme predstaviť e, napríklad rokovania s Čínou. A červené línie sú takisto veľmi početné. Žiadne verejné obstarávanie v audiovízii by nemalo byť explicitne vylúčené. Naše právo reglementovať jednoznačnosť, zachovať tieto veci, naše zásadné práva, práva ochrany osobných údajov musia byť zachované. Voľný pohyb osôb obmedzení na e, presun kvalifikovaných osôb v rámci ich zmluv. A zároveň sú ofenzívne aj defenzívne záujmy. E, nedá sa povedať, že sú neoddeliteľné. Nemôžeme mať dohodu bez toho, aby tu nebola ochrana, ani nemôžeme mať zase na druhej strane ochranu bez dohody zamerajme sa. 25 svetového vývozu a viac ako 70 miliard e, e, eur predstavujú obchodný z tých Európskej únie a preto môžeme spraviť niečo preto, aby boli e, obchodné styky korektné. Vážení kolegovia, chceme vyslať jasný signál voči tým, ktorí rokujú, tak aby tieto rokovania išli správnym smerom v záujme našich podnikov, v záujme občanov európskych Hlasujte proti správy znamená hlasovať za status quo. To znamená bez reciprocity, bez pravidiel. Ak budete hlasovať za správu, budete hlasovať za zmenu, to znamená za transparentnosť, za obhajobu našich hodnôt, našich záujmov. Hlasovať za znamená žia- viazať komisiu jasným mandátom eh, parlamentu. Takže zoberme na svoje plecia zodpovednosť. Ďakujem pekne, pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, príjemný večer prajem. Komisia by sa chcela poďakovať parlamentu za jeho angažovanosť. Množstvo výborov sa zapájalo do rokovaní TISA a samozrejme pani Redingová ako spravodajky a ďakujeme vám za e, prácu na e, správe. ďakujem aj, aj tieňovým spravodajcom, je veľmi dôležité, aby sme rokovali o týchto veciach v ľudskej spolupráci s Európskym parlamentom. Ako viete, služby predstavujú asi 70 nášho HDP, ale predstavujú iba 25 nášho obchodného styku so zahraničím. Čiže ty sa je nástrom na napravenie tejto nerovnováhy a na otvorenie nových trhov pre EU dodávateľov. Tento týždeň prebiehajú rokovania. Z 23 štátov VTO sa stretajú v Ženeve, je to 16. negociačné kolo TISA. Vítame dosiahnutý pokrok, predovšetkým e, ten pokrok, ktorý bol dosiahnutý od jesene a dúfame, že to bude takto pokračovať. Mm, mal som možnosť stretnúť sa takmer so všetkými ministrami, ktorí boli v Davose. Hovorili sme o tom, aká je situácia, bola tam veľmi pozitívna atmosféra a mnohé štáty chcú aby tieto rokovania sa ešte tento rok ukončili. To je ambiciózny, reálny cieľ, ale pre nás je dôležitejší obsah ako tempo veľmi ambiciózny plán, ktorý nás čaká, mm, znamená, že si ceníme aj podporu Európskeho parlamentu cez e, e, návrh uznesenia, o ktorom bude hlasovať vo štvrtok. Samozrejme ho zohľadníme v maximálnej možnej miere v priebehu ďalších rokovaní, ako ste upozornili v uznesení. Ty sa má uvoľniť nevyčerpaný potenciál viac integrovaných e, globálnych trhov so službami dáva možnosť odstrániť existujúce bariéry medzinárodného obchodu so službami, ktorý bráni vývozu služieb. My chceme vypracovať silný, transparentný systém pravidiel pre všetky sektory, ktoré sú kľúčové preto, aby obchodný styk, globálny obchodný styk v službách mohol fungovať cez TISA. Ide o multilaterálnu agendu obchodného styku predovšetkým tam, kde plurilaterálne zmluvy zohrávajú stále dôležitejší význam v kontexte po Nairobi. Čiže plne s vami súhlasíme aj pre mňa osobne je to veľmi dôležité, že by sme mali mať čo najširšie najširšiu možnú účasť na TISA, tak aby sme mohli vypracovať budúcu multilateralizáciu. Ako viete, dnes 23 štátov sa zúčastňuje na rokovaniach a to predstavuje 17 eh, globálneho obchodného styku so službami, ale mali by sme nechať otvorené dvere pre ďalších pre všetkým veľké nové ekonomiky ako Čína. E, tým by to znamenalo, že TISA si získa potrebnú kritickú masu, tak aby došlo k multilateralizácii služieb. Treba mať na pamäti aj to, že EÚ viedla úsilia, navrhovala, pripravovala návrh a architektúru TISA, tak, aby to bolo plne v súlade s dohodami GATS a tak uľahčilo budúcu multilateralizáciu. Som rada, že Európsky parlament ocenil snahy v oblasti transparentnosti. Ďakujem, že ste na to tlačili a budeme naďalej sa snažiť to presadzovať stále viac a viac. Teraz ste dostali všetky rokovacie dokumenty, rovnako ako rada. Hlavný negociátor pravidelne poskytuje informácie e, monitorovacej skupine INTA pod vedením pani Reding, našej spravodajkyne a vedieme dialog s občanskou spoločnosťou. Chceme zároveň zabezpečiť, aby všetky správy z rokovacích kôl boli k dispozícii na internetu internete. Ja by som vás chcela uistiť k niektorým veciam, o ktorých hovoríte v uzneseniach aj v niektorých obavách. Návrh uznesenia žiada horizontálne výnimky, ktoré príjmu všetci účastníci TISA, výnimky verejného obstarávania a zaručenie toho, aby TISA e, signatári dodržiavali uznesenia ILO. Avšak ak chceme multilateralizovať TISA v budúcnosti, musíme vychádzať z rozsahu tak, ako je nastavený GATS. A GATS nemá takéto široké výnimky ani požiadavky na podpis iných medzinárodných dohôd, e, čo by znamenalo e, že by sme takto vylúčili nové e, hospodárstva, ktoré by chceli ísť do TISA, ale tým, že nemajú ostatné zmluvy podpísané, tak by nemohli. Eh, chceme spolupracovať aj na ďalších fórach na to, aby eh, tlačiť na to, aby dodržiavali dohovor Medzinárodnej organizácie práce. Po druhá vec, eh, práva pracujúcich, kultúra, verejné obstarávanie. Náš celý rokovací tým chce zabezpečiť to, aby sme naďalej mohli jedno strane rozhodovať v Európe o výšky ochrany, ktorú chceme. EÚ nikdy neustúpi zo základnej úlohy národných, miestnych, regionálnych orgánov pri poskytovaní, zadávaní, organizovaní verejného obstarávania, tak ako to je zaručené v EU zmluvách. To je náš prístup a ten sa meniť nebude. Po tretie, viem, že návrhu uznesenia sa odporúča obmedzená liberalizácia obchodného styku, tzv. módu 1. E, my sme tu veľmi obozretní, napríklad v niektorých sektoroch ako finančné služby Avšak v iných sektoroch ako digitálne služby, ktoré predstavujú veľký potenciál rastu pre všetkým pre nás, je to ofenzívny záujem, cezhraničný charakter je komponentom technológie, čiže bolo by v EU, nebolo by v EU záujme, ak by sme obmedzili. Po štvrté, ochrana údajov je to základné právo EÚ a ty sa ho neohrozí. A na záver dovolte povedať, že sme našli kompromis IT za architektúry v dôsledku ťažkých rokovaní a akékoľvek zmeny E, tých e, doložiek standstill by nás vrátili na začiatok, ale môžem vás uistiť, že tieto doložky sa budú uplatňovať iba na právo diskriminovať medzi zahraničnými a domácimi e, firmami tzv. národné zaobchádzanie a nie k liberalizácii, to znamená záväzky v oblasti prístupu na trh. Navyše máme veľké výnimky pre také sektore, ktoré považujeme za naozaj citlivé. Takže pán predseda, vážení pani poslanci, poslankyne, toto uznesenie jasným signálom podpory Európskeho parlamentu na pokračovanie a ukončenie rokovaní o TISA. Jasne ste vyznačili svoje červené línie. E, chcem sa vám za to poďakovať a zároveň aj za stanoviska vyjadrajú v rôznych výboroch a zaviazať sa, že budem s Európskym parlamentom po vám rozsahu budúcnosti e, spolupracovať, tak ako budeme postupne tlačiť e, túto dohodu k záverečnému koncu. Pán Hendl. Ďakujem. To, že sa Európsky parlament vyjadruje k TISE je dobré a dôležité, ale viac než zvyhnutý ukazovák v zásade z toho nevyplynul. Od roku 2007 v 64 prípadoch sme e, použili Eh, tento fond na eh, podporu liberalizácie. 64 eh, miliard sme teda použili, aby sme vyhľadili tie dôsledky globalizácie. No a napríklad sa neuplatňuje 8 minimálnych noriem Medzinárodnej organizácie práce, malo by to byť sankcionovateľné. To nie je obsiahnuté v správe, v tej správe je len taká bezzuba požiadavka, že treba to zohľadňovať. Krajiny ako USA, Pakistan alebo Turecko budú určite týmto eh, to na nich určite zapôsobí. Mali by sme vyňať služby vo verejnom záujme a nemali by sme dávať povinnosť na liberalizáciu, ktorá by bola eh, nezvratná, eh, pretože iba tak, respektíve takto nie je možné sociálne a spravodlivé obchodovanie so službami. Ďakujem. Ďakujem za výbor pre rozvoj pani Sanchez. Ďakujem pán Valkasel a ďakujem všetkým vám, ktorí ste tak e, intenzívne pracovali na týchto rokovaniach, čiže tá nezhoda nie je až taká kritická, ako by bola mohla byť. Je potrebné samozrejme zvládnuť e, tú výzvu tých e, kapitol, ktoré unikli a tie sú neakceptovateľné. Takže ak máme podporiť túto zmluvu, treba sa ponaučiť zo správy o TTIP. Nezačína sa e, to len tým e, hrozným textom. Je tam mnoho pekne znejúcich slov, ale v končnom sladku zbytočných slov. Teraz e, vidíme, čo sa deje s tými zmenami, ktoré sú jednoznačné. Je tam volanie po pozitívnych zoznámoch, je tam uh, Eh, odmietnutie napríklad tých klauzulí standstill, ktoré sú mimoriadne mm, nepriaznivé a tak ďalej. A dúfam, že sa príjme niekoľko pozmeňovacích návrhov. Teraz prebiehajú konzultácie s občanmi a dúfam, že bude možné hlasovať aspoň o tých pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem pekne. Teraz v mene výboru pre mm, hospodárske menové veci pani Moska. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cieľom TISA, ako každej inej obchodnej dohody, by malo podľa nás byť eh, poskytnutie výhod spotrebiteľom a pracujúcim v Európe. Napríklad by tam mali byť vysoko kvalitné štandardy, pokiaľ ide o ochranu eh, zamestnanosti a e, mala by tam byť tiež možnosť riadne regulovať služby. Keď hovoríme o finančných službách, Európsky parlament žiada o uplatnenie medzinárodných štandardov bez nejakých nových záväzkov, ktoré by mohli ohroziť štandardy v rámci EÚ vo finančnom sektore. E, a takto ty sa treba vnímať, tá, tá, túto dohodu ty sa treba vnímať ako príležitosť bojovať proti daňovým únikom, obchádzaniu dane, praniu špinavých peňazí v oblasti finančných služieb a tak ďalej. A v neposlednom rade by sme chceli, aby komisia sa ubrala cestou transparentnosti. Je to dôležité, aby občania eh, boli bližšie k tomu rozhodovaciemu procesu v EÚ, takže dúfame, že to, ako správu schválil výbor, schváli aj plénum. Ďakujem pekne. A teraz v mene výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa nosné slovo pani Rozier. Ďakujem, pán predsedajúci. Obchod a služby e, nám prináša na stôl novú zmluvu voľnom, voľnom obchode. A je tu diskusia v EP, ktorá opäť prináša e, rovnaké otázky a odhaluje tie problémy, ktoré sme odhalili pred predchádzajúcich dohodách. V prvom rade otázka cieľa pretože dohoda o voľnom obchode nie je cieľom samým o sebe. Má to zmysel iba ak je to v prospech občanov a európske podniky. A um, tam na to sa uplatňujú jednoduché zásady, spravodlivá ako hospodárska súťaž, recipročný prístup na trh a v neposlednom rade a v prvom rade teda záujem príjmať legislatívu o všeobecnom záujme. No a teraz je tu problém s tou metódou, hm, teda je tam otázka transparentnosti, E, transparentnosti pre zástupcov Európskeho ľudu, ktorými sme my, ale takisto e, transparentnosť pre občianskú spoločnosť. Ja chcem teda vyslať jasný odkaz. Chceme viac e, transparentnosti, chceme brániť obchádzaniu dane, sociálnemu dumpingu, chceme chrániť európskych občanov a chceme, aby z tejto zmluvy boli vyňaté niektoré služby, teda služby verejné a služby kultúrne. Ďakujem spravodajcom, ktorí navrhli určité posolstva v tomto zmysle. A ďakujem všetkým za vynaložené úsilie. Ďakujem pekne. Teraz za výbor pre regionálny rozvoj pani Reintke. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Ty sa je veľmi ďaleko siahala zmluva, ktorá sa týka tiež a najmä lokálnej a regionálnej úrovne. Preto regionálny výbor prijal veľmi jasné stanovisko. Tý sa nesmie ísť proti cieľom európskej politiky, kohesnej politiky, ktorá je jedným z najdôležitejších nárostrojov EÚ. Vítame, že vyňatie služieb vo verejnom záujme, ktoré spomína naše stanovisko, je e, zakotvené v správe pani Reding zásady všeobecnej dostupnosti, kvality, bezpečnosti, e, e, mm, cenovej dostupnosti treba v každom prípade zachovať. Tý sa nesmie ohroziť e, akcieschopnosť a príslušnosť obcí v Európskej únii. A to preto, aby dosiahli svoj cieľ všeobecnej prospešnosti a aby mohli e, bez obmedzenia zastupovať svojich občanov. Je úlohou tohto parlamentu zastavať a chrániť záujmy európskych občanov a preto e, zabezpečiť a zachovať dobré poskytovanie verejných služieb. E, ťažisko našej správy, nášho stanoviska k tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nevidím tu teraz pána Albrechta v sále. Asi tu teda nie je. Takže slovo dostane pán Van de Kamp mene výboru pre mm, dopravu a cestovný ruch. Vážený pán predseda, Európa stojí pred obrovskými výzvami. Poznáme výzvu obrovského prílivu utečencov, nacionalizmu a tak ďalej. Ale zároveň e, táto e, dohoda prináša aj veľké e, príležitosti, napríklad v oblasti železničnej dopravy a v oblasti námornej dopravy. Európa má obrovské príležitosti Eh, služieb, ktoré môžu poskytovať v tejto oblasti. Sú tu samozrejme sociálne aspekty týkajúce sa eh, zamestnancov v sektore dopravy a často podliehajú vplyvom eh, zvonku EÚ, mm, napríklad myslím na poštové služby, verejnú dopravu, ale vo všeobecnosti by som chcel pani komisárke aj pani Reding popriať veľa šťastia pri eh, realizovaní tejto eh, zmluvy TISA. Ďakujem pekne. Ďakujem za eh, výbor ITRE. Dostane slovo pán Borelli. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako spravodajca v jednohlasne schválenom stanovisku výboru ITRE môžem povedať, že podporujeme všeobecne zameranie správy pani Reding, teda ochranu verejných služieb a tak ďalej. A takisto zohľadňujeme špeciálne potreby sektoru energetiky a telekomunikácií. A chcel by som povedať, prečo sa parlament rozhodol konať v tejto veci. Parlament koná ako doplnok mandátu rady, aby sa stanovili ďalšie požiadavky v týchto náročných rokovaniach. Je tam požiadavka uh, aj reciprocity a tak ďalej. Chceme zachovať uh, ekonomický a sociálny model a myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme mali prístup k dokumentom, aby boli zahrnuté všetky subjekty a aby tu, bola, aby tu bol neustály dohľad parlamentu. Tieto rokovania musia zabez, reago- zohľadňovať všetky zábezpeky. Občanom musí byť jasné, že keď o tom bude v stredu parlament hlasovať, nie je to hlasovanie o zmluve, ale je to uh, hlasovanie o jasnejšom rokovacom mandáte. Ďakujem slovom pán Kaspari. Ďakujem pán predsedajúci. Pani Reding je nominovaná za CERO MEP za tento rok, za výbor pre medzinárodný obchod a keď si pozrieme dnešnú jej e, správu, tak si tú cenu určite zaslúžila. Ale povedala jednu vetu, ktorú som považoval za pozoruhodnú, už tá veta samotná si zaslúži cenu. Povedala, že žiadna dohoda bez ochrany, ale žiadna ochrana bez dohody. A práve o to ide O to ide našej politickej skupine v Európskom parlamente. My sa chceme dohodnúť, my chceme príjmať dohody, chceme spolutvoriť globalizáciu, chceme stanoviť záväzné pravidlá, ktoré e, budú aj vymožiteľné, na ktoré sa budú môcť spolohnúť naše podniky, ale v prvom rade aj naši zamestnanci, spotrebitelia a spoluobčania. A e, po druhý krát sa ako parlament zaoberáme touto správou veľmi podrobne, čo je podľa mňa dobrý signál. V roku 2013 pri tých rokovaniach e, už sme mali správu Európskeho parlamentu, kde sme veľmi jednoznačne predložili svoje pripomienky a Vivian Redding, ako aj kolegyňa a kolegovia sa za posledné mesiace ešte veľmi podrobne zaoberali e, touto problematikou, aby zhrnuli všetko to, čo je pre nás dôležité. A vyzývam teda komisiu, pani komisárka, E, zoberte si za svoje to, čo v stredu parlament schváli. Myslím, že tu bude široká väčšina. A e, ak teda s tými výsledkami dosiahnete tú dohodu, e, myslím si, že naozaj to bude prínos pre našich občanov v oblasti služieb. Nejde len o hoci čo, ale ak napríklad idete do zahraničia na lyžovačku, tak e, využívate službu, alebo idete výťahom, alebo máte zahraničnú poisťovňu. Takže využívate zahraničné služby a naozaj je na čase upraviť to aj v medzinárodnom kontexte. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kaspari. Je tu e, modrá otázka od pána Rubiga. Nech sa páči, pán Rubik, ďakujem pekne. Moja otázka na pána Kaspariho e, je v tým smerom, že samozrejme obchod so službami na jednej strane prináša zo sebou vyššie mzdy a teda posilňuje kúpnu silu. A keď nakupujeme e, výhodne, tak samozrejme sú naše podniky konkurencieschopnejšie. A moja otázka teda ide tým smerom, že či vlastne Eh, je dôležité pre eh, zamestnanosť v Európe, aby sme takéto zmluvy uzatvárali a či môžu z toho profitovať aj malé a stredné podniky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Rubik. Myslím, že presne to, čo ste tu spomenuli, je eh, jadrom tej veci, že zjednoduší sa a zvlastní sa nákup, ale zlepší sa aj predaj a práve oblasti služieb, to je to, kde majú mnohé krajiny pozitívnu obchodnú bilanciu a keď sa nám podarí prijať tu záväzne pravidlá, na ktoré sa môžu potom spoliehať aj malé a stredné podniky, tak e, urobíme presne to, čo je potrebné a síce vytvoríme e, pracovné miesta, ktorých ťažisko nie je e, u tých najväčších podnikov, ale práve pri tých malých a stredných podnikoch. Ďakujem. Pani Kirton Darling, ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem uh, spravodajkyni a ostatným tieňovým spravodajcom. Toto sú určite kontroverzné. Uh, uh, kontroverzná problematika služby sú pre nás kľúčové, to má priamy dopad na zamestnanosť, spravodlivé podmienky, sociálnu súdržnosť a tak ďalej. V parlamente máme právomoc vetovať akékoľvek obchodné dohody. Ak túto právomoc e, rozumne využijeme, tak budeme mať demokratickejšiu obchodnú politiku EÚ, ktorá funguje pre ľudí a nie len pre zisk. A aby sme to dosiahli, musíme mať jasný rokovací mandát čo sme ochotní e, akceptovať a čo nie sme ochotní akceptovať. Takúto dohodu e, sme dosiahli vo výbore pre obchod začiatkom, e, respektíve v polovici januára. Mali sme tam správu, ktorú podporilo 6 z 8 politických skupín a vyzývam kolegov, aby potvrdili tento silný mandát aj v pléne. A takto bude nemožné, aby komisia a členské štáty e, ignorovali naše názory a obavy verejnosti. Toto nie je hlasovanie o tom, e, či sme za alebo proti dohode TISA, ale ide o to, aby sme si stanovili červené čiary a musíme jasne vedieť, že dnešné globálne e, pravidlá zohľadňujú ešte analógovú éru a my žijeme už v digitálnom svete a treba to všetko aktualizovať. Potrebujeme nové zábezpeky, novú ochranu, potrebujeme jednoznačné eh, vylúčenie všetkých verejných služieb, eh, musíme mm, zohľadniť právo eh, verejných orgánov príjmať legislatívu a samozrejme podporujeme služby v Európe, kde je milióny pracovných miest, ale mali by sme tu vytvárať aj nové príležitosti pre našu ekonomiku a zároveň by sme mali zabezpečiť, že e, pracovníci v sektore služieb e, vedia o tom, že sme na ich strane a neakceptujeme dohodu, ktorá zintenzívni sociálny dumping musíme opätovne e, zregulovať globalizáciu a TISA by nám to mohla pomôcť. Ale komisia to musí urobiť správne. Negociátori EÚ musia zmeniť priority v rokovaniach o TISA a preto potrebujeme jasnú podporu pre toto uznesenie, keď sa o ňom bude hlasovať v pláne. Ďakujem. Ďakujem pekne, je tu modrá kartička. Pani Minár sa chce niečo spýtať a príjmate kartičku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená Pani, myslíte si, že tieto práva sú mm, špecificky dôležité? Pani Malmström zasa má pocit, že dohovor nie je celkom zastúpený, pokiaľ ide o tieto pravidla. Takže tento sektor skutočne bude akceptovať to, že do takejto správy e, zoberieme do úvahy aj jednotlivé e, body, ktoré tu boli spomenuté? Ďakujem. Pokiaľ ide o tieto rokovania, pokiaľ ide o dohodu GAC na medzinárodnej úrovni, ktorú chceme revidovať, tak tam jednoducho nie je sociálna kapitola obsiahnutá, nie je tam ani začlenie ratifikácie štandardov Medzinárodnej organizácie práce. My sme to vlastne v rámci výboru prerokúvali, my vieme, ako pristupovať k týmto otázkam a vieme, urobiť všetko preto, aby tieto základné práva boli reflektované. A pracujeme na takom kompromise, ktorý sme dosiahli v rámci nášho výboru INTE. Tam je stanovená jasná požiadavka pre všetky strany, ktoré rokujú o TISA, aby sa implementovali dohovory ILO, nie len pokiaľ ide o implementáciu TS, ale práve v praxi. A v podstate prax je to, čo potrebujeme. Nepotrebujeme slova na papier. Ja si myslím, že táto správa je dôležitá, pokiaľ ide o urobenie kroku dopredu. Ďakujem pekne. Pani McClarkin. Uh, good evening and welcome, Commissioner. Ďakujem pekne, vítam vás, pani komisárka. Som rada, že ste medzi nami v rámci tejto dôležitej diskusie, ktorá vlastne sa má týkať desiatky, desiatok miliónov pracovných príležitostí v Európskej únie pokiaľ ide o TISA, tu je potenciál, že by to mohlo priniesť 20 miliard eh, libier a vlastne tieto služby by išli až do výšky 70 v rámci Európskej únie. My sme exportérom služieb, jedným z najväčších na svete a preto nám ide predovšetkým o to, aby sme v tejto oblasti na plurilaterálnej úrovni zaznamenali pokrok. A podarilo sa nám dosiahnuť veľkú zhodu v rámci nášho výboru, pokiaľ ide o túto dohodu. To pokazuje na to, že moji kolegovia takisto chápu význam tejto dohody o obchode. Na jednej strane musíme robiť všetko preto, aby TISA bola ambicióznou aby sme sa venovali pre všetkým otázkam každodenného života v 21. storočí, pokiaľ ide o digitálne služby a obchod s nimi a takisto pokiaľ ide o inklúziu malých a stredných podnikov aj do globálneho dodavateľského reťazca. Ale na druhej strane musíme zapracovať aj určité obavy verejnosti, pokiaľ ide o túto dohodu a tie hrozby, ktoré oni vnímajú. A práve preto náš výbor tam začlenil aj vyjadrenia, pokiaľ ide o zabezpe- zabezpečenia e, verejných služieb a ujde nám predovšetkým o to, aby sa tieto správovali takým spôsobom, aby to bolo správne. A dúfam, že tento, tieto znenie vyhovie týmto požiadavkám občanov. Takýmto spôsobom chceme vytvoriť určitý základ zo strany Európskeho parlamentu pre komisiu na to, aby sme v tejto dohode zaznamenali pokrok a dúfam, že to otvorí ďalšie možnosti pre trh pre európske podniky v rámci systému, ktorý by mať určité pravidlá, ktorý potom bude môcť fungovať na multilaterálnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, McClarky. Je tu modrá kartička. Pán Darmouth by sa chcel niečo spýtať, nech sa píča. Nepríjmate? Musím odísť, prepačte. No, no, no, no la acepta, no la acepta. Nepríjma vašu pripomienku. Pani Šake? No la acepta. Thank you, President and no, no, no. Commissioner. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Európska únia je hlavným lídrom, pokiaľ ide export služieb. A očakám, že na TESA, ktorý bude ešte oveľa dôležitejší, naši poskytovateľia služieb konkurencie schopní. Európska únia v tejto oblasti je veľmi otvorená a zahraničné firmy majú prístup na náš trh. Preto tu je veľa, čo by sme mohli získať, ak tu jednoducho aj ostatné krajiny otvoria svoje trhy pre našich poskytovateľov služieb a takýmto spôsobom vytvoríme priestor Eh, naprieč viacerými krajinami. Čo by sme teda my chceli? Chceli sme, aby TISA bola multilaterálnou dohodou. Takisto služby sa vyvíjajú vo viacerých oblastiach, pokiaľ digitálne hospodárstvo, ktoré si budú vyžadovať určité pravidlá a ich aktualizáciu. Každý, kto má prístup na internet, vlastne môže poskytovať určitú službu v tretej krajine. Dohoda o obchodovaní so službami mala vychádzať z jasných pravidel, aby sa garantovali princípy ako férová konkurencia, ale určité základné práva musia byť takisto dodržiavané. V tejto správe apelujeme na komisiu, aby sa prijala ambiciózna dohoda v takých oblastiach ako je e-obchod, telekomunikácie, finančné služby, verejné obstarávanie a doprava. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, treba zdôrazniť uprostred všetkých tých obav, ktoré tu máme, že jednoducho máme každý dôvod na to, aby sme boli spokojní. E, náš parlament potvrdil existujúcu legislatívu a standardy sa tu neznížili a voľný obchod by mal vychádzať z určitých pravidiel a preto verejné služby, ako aj audiovizuálne služby v našej správe sú vyčlenené a ty sa jednoducho nemôže nútiť národné vlády, aby sa e, tu budovali monopoly na úrovni e, vodohospodárstva alebo energetiky. Takže ja som rada, že vlastne s teňami spravodajcami so tými kolegami pracujeme na takejto správe, pokiaľ ide o tieto dôležité rokovania a dúfam, že budete pokračovať aj vy ďalej, pokiaľ reprezentovanie Európskej únie s takou dôstojnosťou, ako to bol doteraz, aby tie pravidlá, ktoré chceme posilniť, boli posilnené, aby sa do toho zapojilo ešte viacero krajín, aby jednoducho tu bola zabezpečená určitá vyššia miera reciprocity. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Šake. Je tu modrá kartička, pán Darmat by sa chcel niečo spýtať. Akceptujete jeho otázku? Prečo nie? Nech sa páči, pán predseda. Um, I'd like, uh, I'd like to thank Mr. Chuck. Chcem sa poďakovať pani Šake za to, že akceptovala možnosť, aby som sa spýtal, a preukázala zdvorilosť, ktoré pani Šáke nie, ktoré je predečnička nie je schopná. Ja by som sa chcel spýtať, myslíte si, že práva zamestnancov by mali byť ipso facto zapracované do všetkých dohôd o obchode Európskej únie, alebo si myslíte, že pravidla alebo práva zamestnancov by mali byť radšej reglementované na národnej úrovni? To, čo je vlastne v tomto uznesení obsiahnuté, pokiaľ ide o rokovania ohľadne TISA, je to, že by sme chceli, aby všetci ostatní partnery k tejto dohode nám rade dodržiavali práva zamestnancov, tak ako to je vlastne v dohovore ILO, Medzinárodnej organizácie pre prácu. Ale súhlasím s pani Dukon Darling, kde hovorí, že dodržiavanie týchto pravidel je oveľa dôležitejšie ako snaha a držať sa nejakých vyjadrení na papieri, ktoré nemusia byť realistické. Takže posilnenie toho systému pre pravidla môže zabezpečiť zvýšenie latky, pokiaľ ide určité štandardy, vrátanie dodržiavania práv zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kuloglu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, predvčerom, to znamená v piatok, vlastne sa začalo. Pán predseda sa začal, teda sa rozhodol v snahe, že by sa jednoducho to hlasovanie o TISA odročilo. Rovnako ako to bolo napríklad aj v prípade TTIP. Prečo by predseda chcel takéto odsunutie? Pretože nevie, či jeho politická skupina bude toto dohodu podporovať alebo ju zamietne. Prečo to nevie? Pretože vlastne túto dohodu Európska únia nepotrebuje, pretože viacerí poslanci to vlastne aj nechcú. Veď už predsa máme GAC. A ak sú tu potrebné zmeny, tak by sme mali možno modernizovať GAC. Jediní, ktorí takéto dohody vlastne podporujú, sú multinárodné e, podniky a ich politickí zástupcovia. Vieme presne, o čo tu ide, tu o dereguláciu, dereguláciu, dereguláciu pravidiel a služieb. Ide tu o oslabenie štátov, pokiaľ ide o práva na národnej úrovni, obmedzenie malých a stredných podnikov a spochybňovanie e, pravidiel a kvality, pokiaľ ide o poskytovanie práce. A teraz chce E, chcem apelovať na parlament, aby sme my apelovali na komisiu, aby sme sa stiahli z týchto pravidel, tak ako to urobil aj Uruguay. My chceme, aby politici zmenili politiku a pravidla vtedy, keď občania takéto zmeny požadujú a takto sa vlastne hlasovanie vyjadrujú. Chceme stiahnuť akékoľvek rokovania ohľadne obchodovania so službami. Ide tu napríklad aj o vzdelávanie a zdravotníctvo. Ak sa nám toto nepodarí, tak nedosiahneme žiadny pokrok v iných oblastiach. A ide tu takisto aj životné prostredie. Nesmieme dovoliť, aby jednoducho tie základné piliery, tá, ten sociálna platforma našej spoločnosti bola takto podkopaná. Ďakujem pekne. Pani Reda, ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Tento signál, ktorý vysiela táto správa, je celkom jasný. Európsky e, negociátori eh, musia, ísť, e, musia jednoducho reflektovať aj to, čo žiada parlament a voliči. E, verejný záujem nebol zobratý do úvahy Európania sú proti deliberalizácii verejných služieb prostredníctvom TISA, sú proti e, znižovaniu štandardov a ďalších opatrení, ktoré by mohli obmedziť naše demokratické práva e, rokovať vo verejnom záujme. Spochybnenie e, týchto cieľov, ktoré sa tu sledujú, je veľmi dôležité. A na to, aby parlament bol braný do, vážne ako reprezentant hlasu voličov, musíme byť oveľa ambicioznejší. Musíme zamietnúť akúkoľvek dohodu, ktorá jednoducho nemá priniesť nejaké pozitívne výsledky. Musíme byť konsekventní, pokiaľ ide o tú kritiku, ktorá sa tu ktorá sa tu spomenula a musíme e, žiadať zmenu mandátu, aby sa prijali jednoducho stanovisko Európskeho parlamentu. Ak toto sa neudeje, tak komisia si musí byť istá, že my sme pripravení zamietnúť sa. Zatiaľ tu nie sú žiadne presvedčivé dôkazy na to, aby sa takýmto spôsobom postupovalo pri rokovaniach so zatvorenými dverami medzi patričnými krajami. Takýmto spôsobom sú znevýhodňované rozvojové krajiny, pretože nemajú tú stoličku za rokovacím stolom. Občianská spoločnosť má ešte menší prístup k rokovaniam od TISA, ak to porovnáme napríklad s rokovaniami od TTIP. A máme tu viaceré problémy, ktoré tu boli nastolené. Nesmieme dovoliť, aby sa podkopalo základné pravidla, pokiaľ ide ochranu údajov. Nesmieme dovoliť, aby sa podkopávala našu schopnosť zabezpečiť hospodárskú súťaž férového charakteru napríklad tými rigoróznymi pravidlami ohľadne sieťovej neutrality. Toto sú všetko Eh, určité predpisy, ktoré sa ďalej rozvíjajú a veľmi dôležité, aby sme jednoducho sa nenechali dotlačiť do takej zmluvy, ktorá by jednoducho obmedzila naše práva v oblasti digitálneho sveta. Ďakujem veľmi pekne. Pani Begin. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, stení kolegovia, kolegyne. Zmluva o, zmluva o TISA ako keby mala nejakú dvojitú osobnosť. Na jednej strane dobrú, ktorá vytvára pracovné príležitosti, zabezpečuje zamestnanosť a chráni zamestnancov, ale tie texty, ktoré sa nám dostali k dispozícii, tie poukazujú na určitú neobmedzenú liberalizáciu, kde vlastne tie hranice medzi štátom a súkromnou sférou ako keby neexistovali a kde vlastne už nebudú vlastne fungovať žiadne verejné služby, tak ako to máme napríklad pokiaľ ide vodohospodárstvo, vzdelávanie, voľný internet a tak ďalej. Ešte stále sme veľmi vzdialení od konca rokovaní a nevieme, aká vlastne z týchto dvoch osobností získa víťazstvo. Ale pani komisárka, skôr či neskôr táto zmluva vlastne bude prerokovaná aj tu v parlamente a v stredu napríklad budeme hlasovať o texte, ktorý bude vlastne čierne na bielom e, odzrkadľovať aj tie naše obavy, ktoré tu máme. To sú vlastne určité usmernenia pre e, negociátorov, ktorí by sa mali týchto obav držať. Pani komisárka, budeme naďalej obozretní. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Táto správa skutočne obsahuje viaceré sluby, lepšiu ochranu Eh, údajov eh, a takisto ochranu zamestnancov a jednoducho vzhľadom na skúsenosť typom občania už toto neveria. A Komisia sa cíti byť uistená vo svojom kurze a stále vlastne slubuje už celé roky, že naše európske štandardy ako keby mali byť chránené. Stačí tu pomyslieť na ochranu údajov a vieme, ako situácia vyzerá. Táto správa takisto očakáva, že by sa TISA otvorila pre viacero zmluvných strán, pok, predovšetkým pokiaľ ide o voľný pohyb odborníkov. Ak si uvedomíme, že napríklad v roku 2013 sme tu mali veľké problémy, tak neviem, či tieto boli skutočne e, zobrané do úvahy. Ja jednoducho, dámy a páni, nemám žiadnu dôveru, pokiaľ je liberalizáciu obchodu so službami, predovšetkým ak si uvedomím, že jednoducho je tu prepojenie negociátorov a jednotlivých veľkých podnikov. Ako vieme, že pre tieto podniky toto, táto zmluva nebude žiadnou nevýhodou. Ďakujem. Ďakujem. Pán Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jasné, že dohoda TISA má za cieľ zlepšiť situáciu pre európske spoločnosti, ktoré poskytujú služby na celosvetovej úrovni, ale opätovne je to akýsi úder myšlenky národných štátov, bude menšia miera štátnej kontroly nad finančnými službami a v podstate dojde k tomu, že už nebude možné, aby štát reglementoval a mal štátny monopol v takýchto oblastiach štát jednoducho nebude môcť zadefinovať pravidlá a normy, za akých budú takéto služby poskytované, čo zniží, obmedzí možnosť štátu reglementovať a obmedzí záujmy občanov a malých a stredných podnikov. Navyše je tu otázka registrácie takýchto poskytovateľov služieb. Spojené štáty dokonca navrhli zmenu, kto, podľa ktorej by jednoducho nebolo možné, aby štáty mali svoje vlastné dôchodkové systémy. Momentálne to tak vyzerá aj u nás doma. My máme rovnaké obavy ohľadom možnosti únikov údajov jednoducho, že údaje z registra uniknú. Ďakujem pekne, pán Valesa. E, táto dohoda vytvorí nový základ prístupu na trh, ale posilní to aj pravidlá v oblasti dopravy digitálnych informačných služieb, takisto e, pokrie veľkú oblasť obchodného styku so službami na svetovej úrovni. Je to obrovská príležitosť otvoriť nové trhy pre firmy a konsolidovať EU stanovisko ako svetového lídra v službách. Našou prácou sme podporili komplexný, vyvážený rokovací proces. Žiadali sme dokonca ešte ambicioznejšie záväzky e, na všetkých úrovniach vlády štátnej správy, pro všetky v oblasti verejného obstarávania, telekom, dopravy a finančných služieb. Ale nezabúdajme ani na práva spotrebiteľov, pohľadu roamingových poplatkov, e, dopravných poplatkov, poplatkov za platby kreditnými kartami v zahraničí. Ja v tomto zmysle plne podporujem vylúčenie verejných služieb a audiovizuálnych služieb z tejto dohody e, som rád, že v digitálnom sektore tlačíme na komplexný základ e, nútenej lokalizácie údajov a žiadame veľkú ochranu osobných údajov. A preto podporujem túto správu a chcel by som poblahoželať a poďakovať pani Redingovej za vynikajúcu prácu a za úspech, ktorý dosiahla toto vyváženou správou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na čo povedali ostatní 70 pracujúcich v sektore služieb e, predstavujú obrovskú príležitosť. Ty sa predstavujú obrovskú príležitosť pre Európu dáva rovnaké podmienky prístupu na trhu, e, ako budú mať tretie krajiny, ktoré prídu na našich trh. Ty sa môže byť dobrá pre malé a stredné podniky, predovšetkým pre tie, ktoré majú problémy prekonať netarifné bariéry, väčšie problémy ako veľké firmy. Takisto môže byť dobrá pre spotrebiteľov, ak vyrieši problémy poplatkov, e, poskytovateľ služieb tretich krajín a môže byť dobrá pre pracujúcich a domáce e, práva na ochranu pracujúcich budú chránené, budú zachované a nebudú podrývané podmienky pracujúcich ja všade hovorím, že mo, mohla, môže byť dobrá. Je to podmienovací spôsob, pretože závisí od toho, ako budeme chrániť verejné služby, ako budeme chrániť možnosť štátu reglamentovať, ako budeme chrániť vysokú mieru ochrany údajov. E, my podporujeme TISA, ak v končnom dôsledku bude zastupovať naše um, ašpirácie a naše hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Martin. Pán Arnott e, má modrú kartu na vás. Akceptujete? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ja rešpektujem stanovisko, ktoré ste vyjadrili, no chcel by som sa vrátiť k špecifickej doložke, ktorá je časť B, podsekcia 4 odporúčania komisie. Tá je proti takýmto doložkám konkrétne a ja si myslím, že by to bolo na veľkú škodu, ak by boli v dohode uvedené. Môžete nám potvrdiť, že budete hlasovať proti akejkoľvek dohode, ak by obsahovala e, takéto doložky v čase, keď TISA sa bude podpisovať alebo sa schváli? No naše stanovisko k tejto veci je všetkých obchodných dôch. My nepodporujeme právo, takýchto podporuje právo štátu rozhodnúť domácu politiku a verejná služba má ostať verejnou službou bez ohľadu na to, čo sa udial predtým. E, e, štát má vždycky právo, možnosť vrátiť verejnú službu späť do sektora verejného. Ďakujem pekne, pán Starbaty. Pán predsedajúci, služby sú významným sektorom v EÚ. Aj v Nemecku podiel na tvore hodnot rastie a teda veľký význam majú služby aj pre medzinárodný obchod. To sme už počuli. Je známe, že medzinárodný obchod vytvára možnosť Mm, vytvoriť absolútne aj nákladové výhody, ktoré posilňujú medzinárodnú konkurencieschopnosť. To tu tiež bolo vyzvihnuté TISA. Zapadá ako e, kamienok do mozaiky e, VTO tento proces, sprevádzam pozitívne a žiadam e, rozsiahlu, podľa možnosti na čo najrozsiahlejšiu dohodu o voľnom obchode, bez ohrozenia eh, verejných, teda služieb po verejnom záujme. Preto s tou správou súhlasím a dúfam, že rokovania budú pokračovať rýchlo. Ďakujem. Senor... Ďakujem pekne, pán Šolc. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, pani spravodajkyňa. Vaša správa zahrňa mnohé z našich požiadaviek, eh, čo veľmi oceňujem, požiadavky obcí, odborov, o, o, zväzov na ochranu spotrebiteľa, však nenašli miesto vo vašich kompromisoch. My žiadame eh, pracovať výlučne s pozitívnymi zoznamami, pretože to, čo sa neuvádza, eh, to nebude podliehať tejto dohode. Prečo ste nenechali jednoducho existovať tie požiadavky Eh, tak ako boli tie odborné požiadavky proti takmer všetkým eh, mm, požiadavkám odborných výborov eh, sa postupovalo teda negatívne. A kde sú teda tie červené čiary napríklad výboru pre zamestnanosť, aby boli aj právne vymožiteľné? Pani komisárka, nemyslím si, že toto uznesenie dokáže zmeniť štýl rokovania o TISA, e, pretože rada to vidí inak a preto nebudeme môcť súhlasiť s touto správou. Ďakujem. Ďakujem, pán Anderson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes večer hovoríme o uznesení o dohode v TISA. Je to jedna z mnohých dohod, o ktorých sa e, rokuje, ale treba to vnímať v súvislosti s TTIP a s dohodou z Kanada je tu určite aj e, dôvod na e, obavy z toho, aký to bude mať dopad na ochranu spotrebiteľa, život proste a tak ďalej, možno nejaké zne, e, nevydarené privatizácie v oblasti služieb. Obchod je dobrý, ale nie je to jediný cieľ a nie je možné, aby ignoroval demokraciu a poriadok. Čiže musíme vyslať jasný odkaz komisii. Tento text má viaceré dobré e, časti, pokiaľ ide napríklad o ochranu verejného sektora a služby o verejnom záujme, ale dá sa to ešte aj vylepšiť a preto dúfam, že, e, sa, že si zelené pozmeňovacie návrhy získajú podporu, aby e, sme mali ešte lepší, prísnejší text, aby tu boli tie pozitívne zoznamy, aby sme mohli v konečnom dôsledku v budúcnosti príjmať dobré rozhodnutie. Ďakujem.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 že boli príliš málo zohľadnené, ale o, dohoda o obchode so službami nemôže vyriešiť nejaké veľké e, problémy životného prostredia. Aké by ste tam boli chceli vidieť e, v tom texte zahrnuté? Napríklad ide o Prepašte. Takže ide o pravidla e, obstarávania, e, aby tam bola možnosť príjmať rozhodnutia e, v oblasti klímy. Eh, Ďakujem pekne, pán Gerike. Eh, je to faktická? Áno. Faktická pripomienka. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, práve som dostal hlásenie agentúry a síce VHO vyhlásila globálny núdzový stav e, zdravie, teda pre zdravie v dôsledku vírusu Zika. Už sme o to hovorili, a pokiaľ ide o globálny núdzový stav, tak by som považoval naozaj za zmysluplné, aby sme to zohľadnili v našom e, programe rokovania, a chceme byť tým globálnym hráčom. Ďakujem. Sí, quizá no estuvo usted al principio de la sesión, pero Áno, možno ste tu neboli na začiatok dnešného zasadnutia, už sme o tom hovorili a bolo prijaté rozhodnutie. Takže poďme ďalej. Ďalší rečník, pán Vojt. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia. Dnes popoludní sme boli svedkami toho, ako v rozprave o, rokovacom, e, o, o programe rokovania predseda EPP VP skupiny eh, Weber, Weber povedal, že toto chcú jednoducho pretlačiť tento týždeň a tie pozmeňujúce návrhy eh, politických skupín, ktoré majú obavy, považoval za takú mm, taktiku eh, zbrzdiť tento proces a určite by sme nemali pod takýmto tlakom súhlasiť. Vere, služby v verejnom zájme musia byť základným sociálnym zabezpečením, musí to byť cenovo dostupné pre všetkých občanov a nesmie to byť zaberané na zisk. Ehm, súkromné eh, zdravotníctvo nikdy nebude mať záujem o zdravých občanov, ehm, E, má sa im e, vypnúť elektrina len preto, že e, nezamestnaní nedokážu si zaplatiť tie konkurenčné ceny, alebo čo sa stane, keď nebudú vyhľadovať požiadavkám trhu. No a potom sú tu verejné, verejná infraštruktúra, služby vo verejnom záujme. To principiálne nepatrí do súkromných rúk. To pokušenie postaviť zisk podniku nad verejné blaho je jednoducho jednoducho príliš veľké. Odmietam e, túto dohodu s rovnako hlbokým presvedčením, e, e, s akým odmietam túto Európu bank, bank a špekulantov. Ďakujem. Pán Ficas. Vážený pani komisárka, vážená pani komisárka, pán predseda, táto správa má za cieľ zinventarizovať e, prvé dva a pol roka rokovaní o dohode TISA. Ide o to, aby sa vystavili jasné odporúčania pre komisiu. E, komisia musí mať zároveň dostatočný manevrovací priestor, aby mohla pokračovať v rokovaniach bez toho, aby by sme sa vzdali e, snahy zlepšiť situáciu. Musíme zachovať právo strán, reglementovať a musíme žiadať väčšiu transparentnosť. Táto dohoda je veľmi dôležitá pre EÚ. My sme najväčším vývozcom služieb a predstavuje to 25 globálneho exportu. V 2013 sme mali prebytok obchodného styku 170 miliard eur v tomto sektore. Navyše export v oblasti služieb v Európskej Európskej únii vzrástol za posledných 10 rokov dvojnásobne. Pre nás je veľmi dôležité, aby táto dohoda bola čo najmultilaterálnejšia a aby reglementovala a riadila verejné služby o všeobecnom záujme a aby bola vždycky prospešná pre tieto služby, aby zabezpečila sociálne normy a ochranu spotrebiteľa. Takže pani Redingovej ďakujeme za vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne, pán Lange. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Keď sa pozrieme na tento text a chceme to nejako pregnatne vyjadriť, musíme povedať áno, ku, môžeme povedať áno kvalitným službám, ale nie výpredajú služieb vo verejnom záujme, e, áno Eh, férovým podmienkam prístupu na trh a silným právam eh, zamestnancov a nie sociálnemu dumpingu. A eh, takáto stručná formulácia je presne správna, aby sme mm, sa vysporiadali s takouto dohodou o voľnom obchode so službami. Potrebujeme mať férový základ, aby tu nedochádzalo k dumpingu tým, že sa budú vysielať pracovníci do zahraničia a myslím, že je dobré, že v správe sa poukazuje na to, že niektoré smernice EÚ E, sa musia zmeniť, aby princíp rovnaká práca, rovnaká odmena, rovnaké práva pre mužov a ženy, aby toto bolo zabezpečené. A teda vítam toto východisko a naozaj dúfam, pani komisárka, že spolupráca nerovná sa iba to, že budeme spolupracovať, ale že mm, tu bude e, jasné áno tomuto textu a jasné nie e, s hnitým prehnitým kompromisom. Ďakujem. Señora Pani Žitňanská, nech sa páči. Veľmi pekne. V týchto dňoch Európsky parlament využíva naplno svoju úlohu pri spoluvytváraní obchodnej politiky Európskej únie. Schvaľujeme odporúčania pre rokovania pre dohodu o obchode so službami tzv. TISA budem rada ak sa my ako zástupcovia občanov budeme podieľať na tom aby okolo rokovaní nevznikali zbytočné nepravdivé mýty ale aby sme konštruktívne rokovali o dohode ktorá má možnosť priniesť zlepšenie služieb pre viac ako dve desiatky zúčastnených krajín. tisa je šanca pre našich spotrebiteľov aby sa v zahraničí dostali k lacnejším službám a poskytne im viac možností pri cestovaní alebo nákupe na internete tisa je šanca pre našich podnikateľov a podnikateľky aby vytvárali pracovné miesta a aby sa im ľahšie prenikalo na trhy v tretích krajinách. služby ktoré občania európskej únie dnes ponúkajú sú kvalitné. našou úlohou je pomôcť ich dostávať do tretích krajín a modernizovať medzinárodné obchodné pravidlá tak aby zodpovedali modernému svetu a využili sme potenciál ktorý dnes ponúka napríklad digitálny sektor a finančné či odborné služby. ďakujem. Pani Miner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ty sa jakýmsi malým škaredým bratom TTIPu. E, opäť je to príklad toho, ako Európska únia sa snaží pod, v podstate podliezať nadnárodným spoločnostiam. Mali by sme slúžiť občanom a nič nám nebráni v tom, aby sme zabezpečili väčšie služby, ale zároveň musíme podporovať demokraciu a práva pracujúcich. Nemôžeme to spochybniť. Nechceme zaviazať tretie krajiny, aby otvorili e, svoje trhy a verejné služby Eh, je tu v podstate veľké riziko. Eh, bod 20 tu žiadame komisiu, aby sa stiahla z rokovaní a ak naozaj chceme chrániť eh, verejné služby, to je najlepší spôsob jednoducho neakceptovať túto zmluvu. Takisto pozmenujúci návrh 29 až 49 ochrana malých a stredných podnikov, takisto by som bola to zmluva bola predložená Národným parlamentom, tak ako je to v článku 53 a potom je naozaj potrebné mať skutočný dialog, tak ako je to uvedené v bodu 36. Pán Bove? Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, 30 rokov sa snažíme mať všeobecné pravidlá o obchode so službami Eh, bolo to jednoducho zlyhaním na Svetovej obchodnej organizácii. Jednoducho to nevieme, pretože to ide proti zájmom občanov. A dnes sa opäť raz snažíme s takým malým súkromným klubom 23 štátov opäť nanútiť na novo nejakú všeobecnú dohodu o obchode so službami. Nikto vo svete to nechce. A keď chceme začať rokovania, napríklad, ja neviem, so Spojenými štátmi, eh, tí nechcú, aby Čína bola súčasťou Eh, Uruguay teraz už nechce rokovať. Prečo? No jednoducho preto, že to je niečo, čo ide proti všeobecným záujmom. Je to niečo, čo ľudia hovoria už 30 rokov. Keď ľudia manifestujú uh, proti takejto dohode. Proti tomuto uh, manifestujú. Nechceme to nanútiť nikomu. Je to ešte horšie ako všeobecná dohoda o obchode v službách. To sa E, vo svet, na, v žargone VTO nazýva dohoda plus plus, to znamená, že opäť raz otvoríme e, trh so službami. A nie je pravdou, že chránime verejné služby, pretože verejné služby majú systém ochrany, ktorý umožňuje zároveň otvoriť sa zahraničným aktérom. Čiže dnes jednoznačne. Nemáme mikrofón, žiaľ. Ďakujem pekne, pán Tom, pani Tomt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za udelenie slova. Ja by som sa pre všetkým chcela poďakovať e, spravodajkyni pani Redingovej za pripravené odporúčania. Vždy som zastávala názor EPP vo výbore EKON a viem, že sa odvedol kus práce a aj koordinačných aktivít pri príprave tejto správy. E, mnohí ľudia chcú zastaviť rokovania o tejto dohode. To je smola, pretože môže priniesť hospodársky rast a tvorbu nových príležitostí v Európe. Za, často vnímame a vidíme, že ľudia sú proti dohode, pretože jednoducho ju buď nepoznajú, alebo nemajú všetky fakty. A preto je veľmi dôležité šíriť osvetu. Ale niekedy sú ľudia proti dohode preto, že si chcú zachovať svoj monopol. Hospodárska súťaž nie je vždy niečo, čo je vítané, ale ak e, nezachováme hospodárskú súťaž, tak budú trpeť nakoniec spotrebitelia. Ďakujem za dobrú prácu a dúfam, že rokovania budú transparentné. Ďakujem. Pani Ulskok. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Som tu? a volám sa pani Ulfskuk. E, dnešné obchodovanie so službami e, znamená, že sú tu veľmi dlhé e, siete a ťažko sa rozlišuje medzi tým, čo sú tovaria, čo sú služby a v tomto digitálnom svete teda potrebujeme nové pravidlá. Aby sme zabezpečili, e, že nedôjde k sociálnemu dumpingu alebo že dôjde k vykoristovaniu ľudí alebo životného prostredia. Teda vítam, že parlament tejto správe tak jasne požaduje e, e, rešpektovanie to, že musia byť ratifikované e, normy, základné normy EÚ vo všetkých členských štátoch. E, samozrejme e, je potrebná dôsledná transparentnosť verejných služieb a musí to byť upravené v záujme verejnosti. To musí byť garantované. Čiže to je kľúčové preto, aby tu bola dostatočne široká podpora v parlamente e, na schválenie dohody TISA. To všetko musí byť e, vyjasnené, inak e, nebudeme vedieť jednoznačne podporiť túto dohodu. Ďakujem. Gracias. Señora Arena. Ďakujem pekne, pani Arena. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Prekvapuje ma vaše vystúpenie. E, hovoríte v ňom o tom, že toto uznesenie potvrdzuje môj mandát, aby som mohla ďalej rokovať tak ako rokujem dnes, ja som si vypočula všetkých kolegov, aspoň väčšinu z nich, ale minimálne spravodajkyňu pani Redingovú. A pani spravodajkyňa vám povedala, že v uznesení sa jasne žiada od komisie, aby zmenila orientáciu a pre všetkým, aby rešpektovala určité tie modré línie a určité červené línie. E, treba pripomenúť tieto červené línie, to sme vám povedali, explicitné vylúčenie verejných služieb, žiadna liberalizácia štandardná a bez možnosti e, zmeny späť, žiadny sociálny dumping, ochrana pracujúcich, ochrana základných ľudských práv, to všetko je uvedené v uznesení a nepredpokladá to váš mandát rokovací momentálne. A vy budete pokračovať v rokovaniach tak, ako ste rokovali doteraz, takže sa vystavujete riziku, že tento parlament, parlament vám koherentne väčšinovo povie nie, nie na dohode o službách. A my budeme hlasovať o tomto uznesení, chceme postupovať koherentne, takže ak nás nebudete rešpektovať, tak sa postaráme o to, aby sme potom hlasovali proti tejto dohode. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rodríguez Peniero. Ďakujem pekne. Pán predseda, vítajte pani komisárka. My sme presvedčení o tom, že nutne potrebujeme modernizovať globálne pravidla obchodného styku. Nemôžeme reglementovať medzinárodný obchod podľa pravidel pred internetom, takže musíme zastaviť aj sociálny dumping, musíme zaručiť ochranu osobných údajov, musíme reglementovať obchodný styk na internete a všetkým zabezpečiť reciprocitu, pretože obchodný styk je niečo, čo slúži spotrebiteľom aj firmám. A ja podporujem toto uznesenie, pretože sa v ňom jasne hovorí, čo chce Európsky parlament Európskej komisie, ak E, pôjdu rokovania tým smerom, ako chceme. Jednoznačne tam uvádzame, že všetky verejné služby majú byť vylúčené, že sa bude rešpektovať sociálne práva, práva pracujúcich, ochrana osobných údajov a že sa budú reglementovať finančné a bankové služby, ako aj, že sa zachová právo na kultúrnu rôznorodosť. Takže ja si myslím, že Komisia musí mať na pamäti názory, ktoré sú uvedené v tomto uznesení, pretože áno, komisia je poverená rokovaniami, ale my, Európsky parlament, schvalujeme alebo zamietame dohodu. My chceme dobrú dohodu, pretože potrebujeme niečo pokrokové, čo bude zároveň rešpektovať nie len spotrebiteľov, ale aj podnikateľov. Ďakujem pekne. Pán Morel. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani spravodajkyňa Redingová povedala pred chvíľou, že sme dostali otázku, akú tisu chceme. No ja by som to trošku vynuansovala. Ja si myslím, že skutočnou otázkou je, vie, chceme vôbec ty sa A určití z nás, poslanci, ale aj občania, pochybujeme o dobrom základe takýchto rokovaní. Prečo? No pretože máme svoje skúsenosti, poučili sme sa z nich a videli sme škodlivé dopady liberalizácie v minulosti, aj keď Európa teraz viac ako keď predtým potrebuje pravidlá a ochranu. Takže otázky, ktoré sú v tomto uznesení a ktoré si viacerí kladieme, bude sa. Bolkeštajnovou smernicou na svetovej úrovni? Bude to ešte väčšia miera dereglementácie, bude to ešte väčšia miera finančnej dereglementácie, to znamená žiadne pravidla. A ak na tieto otázky komisia povie áno, tak ja sa živujeme proti TISA. A pani Arena má pravdu, naše uznesenie nepredstavuje podporu komisie, ale je to výzva komisie veľmi presná výzva, aby postupovala by vždy mala na mysli ochrany spotrebiteľov a zamestnancov Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A púšťame sa teraz do voľnej rozpravy. Mám tu veľa žiadostí o slovo. A preto to eh, budem oddelovať slovo eh, na tomto postupe. Žiaľ, všetci, všet, na všetkých sa asi neudeje, vás privala. Takže najprv všetky skupiny a potom tí, ktorí ešte nevystúpili v diskusii, tí dostanú príležitosť sa vyjadriť. Tretí princíp, rovnako dôležitý Sú tu dvaja poslanci, ktorí sa prihlásili o slovo. Ale jednoducho e, tí, ktorí už hovorili, tým už dvoho druhýkrát nedám. Takže pustíme sa do práce. Pán Bogovič, nech sa páči. Chvala e, za besedo. Svet sa na hitro... Ďakujem za slovo Svet sa veľmi rýchlo mení, rôzne služby v oblasti telekomunikácie, dopravy sú veľkou časťou dnešnej ekonomiky. Svet sa digitalizuje, rastie počet digitálnych služieb a preto Európsky parlament musí dať komisii veľmi jasné východisko. Komisia rokuje v mene Európskej únie, pokiaľ ide o túto dohodu. Správa pani Reding je vyvážená a je to príležitosťou pre e, európsku ekonomiku a malé a stredné podniky a myslím si, že prikladá správnu pozornosť právam e, e, zamestnancov, snaží sa predísť sociálnemu dumpingu a musíme posilniť správa spotrebiteľov. Stále viac využívame globálne služby. Takisto dôležitou oblasťou je ochrana osobných údajov treba sa tým veľmi intenzívne zaoberať. Musíme prikladať väčšiu pozornosť službám vo verejnom záujme. Tie e, musia byť e, teda vo všeobecnom záujme. Ďakujem pekne. Pán Pikčula. Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci. A pani komisárka, táto dohoda, o ktorej momentálne rokuje 23 partnerov, teda 20, 50 e, krajín, je e, najrozsiahlejšia a finančne najnáročnejšia dohoda v obchode EÚ. Týka sa to vyše 60 e, pracovnej sily a e, tento sektor v roku 2015 predstavoval niekoľko miliárd ziskov. Trh sa veľmi dramaticky mení s príchodom internetu. Poskytovatelia služieb sú konkurencieschopní na globálnom trhu, pokiaľ ide o vedomosti a portfólio služieb, ale stoja pred výzvami pokiaľ napríklad o právne bariéry. Európsky trh je možno liberálnejší ale je tam nedostatok reciprocity so eh, sektorom malých a stredných podnikov. Tie by sme nemali hodiť cez palubu. Eh, tie by mali mať vyššiu úroveň ochrany a ochrana spotrebiteľa musí byť posilnená. Všetky služby musí byť verejne dostupné. Vítam to, že správa eh, žiada o výnimky pre verejné, teda služby vo verejnom záujme ako zdravotníctvo, vzdelávanie a teda dáva lokálnym vládam upravovať tieto služby a využiť potrebné zabezpeky. Ďakujem pekne pozdravljam poziv na jačanje uloge europskog parlamenta u postupku Ďakujem. Vítam výzvu Európskeho parlamentu, aby e, slovo rokovania, pokiaľ ide o medzinárodné dohody, pretože verejná mienka to považuje doteraz za neakceptovateľné. Občania si myslia, že niečo sa pred nimi ukrýva. A občania by mali byť tí, pre ktorých pracujeme. Transparentnosť musí byť našou najvyššou prioritou. Väčšia demokratická kontrola e, možno komplikuje rokovania, ale stojí to za to. Na druhej strane niektoré možno také posrané témy, ako e, posadnúto s rodovou rovnosťou, by nemali zaťažovať tieto rokovania. A Mali by sme sa snažiť riešiť veci nie tým, že budeme poučovať e, ostatné krajiny na svete, ale tak, že vybudujeme dobrý právny rámec, ktorý umožní našim malým a stredným podnikom e, prekvítať. Ďakujem pekne. Hvala lepo, gospodine predsjedavajući. Podržávam. Ďakujem pekne. Podporujem e, rokovania, ktoré vedie komisia v mene EU, ale chcem povedať, že e, tento veľmi e, hodnotný a dôležitý nástroj, ktorý môžeme tu v parlamente prijať, e, sotva si získa podporu, ak verejnosť nebude poznať všetky podrobnosti rokovacieho procesu, ak ten proces nebude transparentnejší. Je nesmierne dôležité pre občanov, aby dokázali podporiť to, čo my tu príjmeme. Chcel by som poukázať na problémy roamingu, elektronického obchodovania. Je tu tiež potreba chrániť pracovníkov, zamestnancov a práva lokálnych vlád podporiť tradičné služby. A je tu princíp subsidiarity, najmä v sektore zdravotníctva a vzdelávania E, to by nemalo byť zahrnuté do procesu, pretože tým strátime podporu verejnosti, ale ak e, zapojíme verejnosť, bude to pre nás výhoda. Ďakujem. Ďakujem. TISA spolu s TTIP a FITA sú súborom medzinárodných dohovorov, ktoré nadnárodným spoločnostiam umožnia presadzovať svoje pravidlá a e, pošliapať práve parlamentov. Otroctvo je otroctvo, tý sa umožní veľkým korporáciám, aby si vybrali, ktoré e, práva zamestnancov prís, e, e, umožnia svojim zamestnancom využívať. Čiže E, toto bude mať za následok extrémne e, neisté podmienky. My sme teda proti takejto liberalizácii, e, sme proti diktatúre nadnárodných spoločností. Dámy a páni Európskeho Európskej ľudovej strany a socialisti. O čom budete hlasovať vy? Mm, ak hlasujete za toto, hlasujete za to, aby rokovania pokračovali v našom mene, aby sa určilo, čo bude privatizované, aké práva nám ostanú. Čiže bude to hlasovanie za to, že nadnárodné spoločnosti to stanú všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani komisárka, pán Bové e, povedal, že takéto dohody Ehm, sú také, že keď to neprešlo cez VTO, tak to prejde cez nejaké zadné vrátka. A je tu tiež veľký odpor proti tomuto, pretože nechceme obchodovať so službami v verejnom záujme, máme obavy. Nie sme e, spokojní s tým, čo sme počuli od Európskej komisie. Vieme, že to bude mať dopad na obstarávanie a verejné služby. No a e, Vieme, že toto bude mať dopad aj na práva zamestnancov. 70% ľudí pracuje v službách a mohlo by sa ich to dotknúť. Takže, dámy a páni, musíme vyslať jasný signál tento týždeň. Myslím, že to musíme byť schopní urobiť, pretože inak neodhlasujeme toto uznesenie. My nechceme, aby niekto rokoval o niečom, čo potom nedokážeme prijať Nesúhlasíme teda s komisiou pani Malmström, nemôžeme akceptovať to, s čím ste e, sem prišli e, že nám dávate zelenú, pretože ak je to tak, určite nebudeme hlasovať za pán Arnott. Ďakujem, pán predsedajúci. V mojom volebnom okresku je nesmierne dôležitým podnikaním práve obchodovanie so službami. Spojené kráľovstvo exportuje mnohé služby do sveta, aj do USA. To nie je len fakt, to je aj štatistika vlády, ak mm, pochopíte tú Inúniu v tom. Čiže tento sektor e, zamestnáva nejakých 45 tisíc ľudí v mojom volebnom okrsku a viac než 12 e, tisíc iba v Newcastle. No a táto správa e, má zmysel len, ak ju akceptujeme celú a e, takisto budú tam e, podľa sa pohyby e, fyzických osôb medzi jednotlivými krajmi. Znamená to teda ešte viac masívnej migrácie do Spojeného kráľstva a ak áno, tak koľko? E, treba identifikovať aj teda nebezpečenstva konkrétnych klauzul, takže musíme chrániť status Spojeného kráľstva ako svetového lídra a ja mám stále viac obavy, že sa to nedokáže. Ďakujem. Pán Schaffhauser. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci. Všetok obchod, všetky výmeny vychádzajú z nejakých e, regulácií, inak by sme tu boli ako v džungli. Tu vyzdvihujeme význam služeb o verejnom záujme, vyzdvihujeme význam e, údajov a ochrany údajov a reciprocity. No, základným problémom je spôsob, ako sa vedú tieto rokovania tajne s mandátom, ktorý nie je jasný, ktorý by mal byť imperatívny a nadovšetko ešte s týmto základom, ktorý bol základom Medzinárodnej organizácie obchodu po vojne, pretože teda využili svoje skúsenosti na akési e, znovu zrodenie obchodu na základe OSN. A teraz e, sa to všetko niekde schováva pred ľuďmi, pred parlamentom, ktorý možno sa k tomu vyjadruje, ale nikto ho nepočúva. Čiže takto sa nedopracujeme k obnoveniu demokracie a e, nezískame si späť dôveru ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dávam pani Malmström v mene komisie. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Ďakujem pekne za možnosť prediskutovať túto veľmi dôležitú dohodu. TISA je možnosťou vytvoriť priestor globálny pre služby a obchod. Má to veľký potenciál pre hospodárstvo z globálneho hľadiska, predovšetkým pre Európu, pretože Európska únia je otvorená pre investície, ale čo potrebujeme je urobiť všetko preto, aby naše firmy mohli takisto investovať v zahraničí. A dohoda GATT skutočne musí byť aktualizovaná na to, aby zobrala do úvahy aj novú globálnu realitu a vytvorila tú právnu istotu, ktorá je taká dôležitá na to, aby sa to všetko podarilo, pretože súhlasím, že voľný obchod nie je iba sám o sebe, je to nástroj na to, aby sa vytvárali pracovné príležitosti, investície, ale musia tu byť určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Takže cieľom je urobiť z toho multilaterálnu dohodu. Ja zdieľam vaše obavy a preto Európska únia chcela tak veľmi tú architektúru ponechať čo možno najinkluzívnejšiu, na to, aby postupne mohlo pristúpiť stále viac krajín, aby sa to skutočne dalo dať pod záštitu VTO. Skutočnosť, že Dohoda GATS neobsahuje eh, obligácie, záväzky na to, aby to bolo eh, podľa pravidel ILO, Medzinárodnej organizácie pre prácu. To neznamená, že Európska únia sa o to nesnaží. My vždy sa snažíme o to, aby sme v rámci obchodu jednoducho pretlačili základné dohody, eh, základné dohody, ktoré sú na úrovni VTO verejné služby ako audiovizuálne služby sú vždy e, vyčlenené, to je celkom jasné, aj v rámci mandátov, ktoré máme na rokovanie a je to pravda, tak ako ste to vlastne uviedli. Verejné služby ako vzdelávanie, zdravotníctvo, vodohospodárstvo a audiovizuálne služby sú samozrejme, e, nie sú teda začlenené ak sa privatizujú, tak e, v tejto dohode nie je nič, ani v TTIP, ani v nejakých iných dohodách obsahnuté nič takého, ktoré by zabránilo miestnym alebo regionálnym e, úrovňam, aby jednoducho to znovu prinavrátili do rúk verejnosti, ak tu bude takéto politické rozhodnutie a takisto právo rokovať nediskriminačným spôsobom nie je poškodené, pretože úrady na všetkých úrovniach môžu podávať legislatívne návrhy ohľadne napríklad zdravotných štandardov a to sa nebude meniť. A pokiaľ ide o transparentnosť, ako ste si uvedomili, skutočne sa snažíme prispieť na úrovni Európskej únie k tomu, čo možno najtransparentnejšie. Väčšina návrhov Európskej únie a vlastne aj ten sumár je vždy sprostredkovaný onlineovým spôsobom a vy ako poslanci máte prístup všetkým týmto dokumentom. Toto sú rokovania, ktoré sa konajú aj na úrovni spolupráci s ďalšími krajinami a nemôžeme jednoducho legálne tieto návrhy zverejňovať napríklad návrhy Peru, Austrálie, Turecka, Pakistánu alebo iných krajín. To sú ich rozhodnutia. Je mi ľúto, že sa nerozhodli to transparentne tak ako my, ale my nemôžeme zverejniť ich návrhy a preto niekedy návrhy, dokonca návrhy návrhov e, sa niekedy objavia na internete. A to neznamená, že to je súčasť rokovania, je to iba návrh, ktorý reprezentuje niektorú krajinu. Viacerí tu hovorili o týchto záležitostiach a niektoré z týchto návrhov boli napríklad okamžite zamietnuté z našej strany alebo zo strany ostatných, ale my sa snažíme zami- zaviesť čo možno najväčšiu mieru transparentnosti, aby ste do toho takisto boli zaangažovaní v plnej miere. A konec koncov, vy, ako aj členské štáty, budete mať rozhodujúce slovo. My rokujeme o TISA, na základe mandátu, ktorý nám dalo 28 krajín a vy ste takisto mali slovo v rámci toho začiatočného procesu. I samozrejme, dávam veľký pozor na tie obavy, ktoré ste tu vyjadrili. My ich snažíme sa zapracovať a pokračujeme v tomto aj naďalej a snažíme sa jednoducho zapracovať aj obavy ostatných mimo parlamentu. Ale dávam pozor aj na to, aby sme si uvedomili, že máme stále veľkú nezamestnanosť v Európskej únie. Sú to milióny, milióny ľudí, ktorí nemajú prácu a tí sa ako aj iné dohody o obchode sú spôsobom, ako vytvoríme pracovné príležitosti, investície a rast v Európe, ktorý tak strašne potrebujeme. Takže musíme nájsť určitú mieru vyváženosti. Myslím si, že vzhľadom na ten váš input do, tejto, do tohto uznesenia a tie pokračujúce rokovania, ktoré budú, a tento týždeň napríklad bude ďalšie kolo, budeme vás informovať hneď po skončení. Myslím, že spoločne sa nám podarí nájsť takúto dohodu, ktorá nájde tú správnu mieru vyvaženosti, o ktorú vy žiadate a som rada, že budem s vami môcť potom byť v kontakte. Ďakujem pekne pani Reding za vašu vynikajúcu prácu, za to, že ste zos získali takúto veľkú podporu. Ďakujem ostatným výborom a tiež spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz zostane slovo pani spravodajkňa, pani Redingová, nech sa páči. Vážený pán predseda, ako sme počuli, väčšina tých stanovísk z parlamentu e, má spoločný názor v tom zmysle, že žiadame plnú transparentnosť v plnej miere, takisto spravodlivejšie pravidla obchodu, aby sa e, recipročným spôsobom otvorili trhy, treba dodržiavať právne predpisy a treba zaručiť práva pre spotrebiteľov. Hlavné politické skupiny berú vlastne v tomto zmysle veci do svojich rúk. Globalizácia ako aj digitalizácia našeho hospodárstva sú skutočnosťou a otázka je, že či chceme, aby Európa bola kontinentom bezca, duty free, aby sme skutočne boli nejakým regiónom, kde nebudeme mať žiadne pravidla a myslím, že pra- odpoveď parlamentu musí byť celkom jasná. To nechceme práve nie, my musíme vytvoriť tie pravidla tejto hry, aby sme nemuseli v budúcnosti potom pod tým trpieť. My chceme takú dohodu, ktorá bude chrániť naše podniky, našich občanov a my chceme skutočne zmenu aj politiky od volieb európskych, ktoré sa konajú v roku 2014, je tu nový závan práve obchodnej politike v Európskej únii a prostredníctvom tejto dohody Európsky parlament sa pripravuje uh, zdvihnúť nové uh, plachty ako loď a chceme zabezpečiť uh, väčšiu konkurencieschopnosť pre naše podniky, chceme zabezpečiť zvýšenú mieru bezpečnosti pre našich občanov a preto apelujem na politikov, na politické skupiny, aby skutočne podržali tú podporu, ktorú preukázali aj v rámci týchto prípravných fáz. Iba taká široká po- väčšina v parlamente skutočne uh, zabezpečí to, aby boli zobrané do úvahy jednotlivé vstupné informácie parlamentu, tak ako to vyjadril aj výbor INTA. Po nemecky jasné áno tomuto textu, žia, jasné nie nejakým zlým kompromisom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Redingová. Týmto končíme tento